adresátom. Teraz prerušujem naše zasadnutie. Vám všetkým želám bezpečnú cestu domov a príjemnú letnú prestávku a teším sa na všetkých vás tu naspäť eh, v, no, eh, v novej sviežosti po prestávke. Ďakujem.